be remember of reality. Thank you. Muchas gracias, señor Weigel. No está. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Está? Ah. Dear Chairwoman, uh, dear colleagues, uh, <clears throat> I should like to raise the, uh, first of all, the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 Thank you, Ambassador. Now I open the uh, debate. Uh, first is Mr. Stetina, Vice President. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, prosím sluchátka. Já se obracím zejména na pana generála Giovanni Fungo. Předtím, než položím otázku, bych chtěl vysoce ocenit dlouhodobé působení KFOR v Kosovu, který sehrál velice důležitou stabilizační, stabilizační roli. Je, ještě jednou si dovolím, eh, pane generále, vysoce ocenit eh, činnost KFOR Excuse me, it was a problem with interpretation, I understand. No, it's okay. Yeah? yeah? Okay. It is okay now? So once, once more, uh, I have a, uh, mám, <laughs> mám otázku na pana generála Funga, ale než ji položím, eh, bych rád vysoce ocenil činnost KFOR, eh, dlouhodobou činnost KFOR eh, v Kosovu jako velice důležitého stabilizačního prvku. Vy jste, pane generále, hovořil o boji symbolů a taky o střetávajících se vizích v Kosovu. Já bych chtěl připomenout, že jsme tady nedávno měli na našem výboru eh, pana bývalého tajemníka eh, NATO, eh, pana Javiera Solanu. A byla tady řeč i o tom, co se odehrávalo v té době když se Javier Solana rozhodl bombardovat Jugoslávii. Já jsem tenkrát pochopil, že pravděpodobně ještě ta, ty dvě vize, kladné ocenění toho bombardování a záporné ocenění tohoto bombardování stále ještě e, žijí. A moje otázka je taková, jsou tyto vize, střetávají se ještě. Já vím, že třeba u nás, já jsem z České republiky, neustále se využívá to bombardování jako zbraň proti všem silám, které chtějí eh, demokracii a vstoupit do NATO a vstoupit do Evropské unie na západním Balkánu. Žijí ještě tyto vize, pane generále?